ohlásenia, ktoré eh, budú po česky. Oznamujem vám, že pani Janine Hennis Plašok a pán Louis Bonte písomne oznámili, že odstupujú z funkcie poslanca Európskeho parlamentu, pretože boli zvolení za poslancov holandského parlamentu. Parlament vzal túto skutočnosť na vedomie podľa článku 7 odsek 2 o voľbe